Chcem sa ešte raz poďakovať poslancom, poslankyniam za veľmi konštruktívnu a užitočnú rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto zhrnutie. A chcem teraz tiež oznámiť, že máme 5 uznesení a túto debatu potom skončíme a tým pádom uzatvárame tento bod programu a potom ešte, keď e, budeme bez toho, aby sme strácali ďalej čas, ideme na ďalší bod programu a to je vyhlásenie komisie o vykonávaní prvého balíka smernic o, smernice o železniciach. Teraz dávam slovo komisárke pani Kristalina Georgieva. Um, thank you very much, much uh, uh, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem uh, pekne, uh, uh, pán predseda, za to, že ste ma stiahli z letovej zóny na zem, na, k železniciam. Je pre mňa veľkou cťou vystúpiť v parlamente v tejto veci Chcem sa poďakovať parlamentu za e, podporu snách Európskej komisii presadiť vykonávanie prvého balíka smerníc o železnici, lebo to je povinnosť členských štátov. Komisia splnila svoje povinnosti ako strážkyne zmluvy tým, že zaslala 22 členským štátom zaslala určité výhrady e, týkajúce sa e, nedostačujúceho vykonávania prvého balíka. A chcem avizovať tým členským štátom, ktoré nesplňajú európsku legislatívu a chcem ich upozorniť, že môžu e, skončiť pred e, Európskym súdom. Vieme, že porušenie európskej legislatívy je vec, ktorá sa rieši medzi komisiou a členskými štátmi. My sme v začiatkom tohto e, roku vašemu dopravnému výboru avizovali zoznam porušení a parlamentný výbor konštatuje, že rozsah investícií do, želez- do oblasti železničnej dopravy v mnohých členských štátov nedostačujúci. Komisia však nemôže súhlasiť s E, s tým, že, že sme my nenasmerovali dostatok finančných prostriedkov. Prvý balík e, káže, že musí byť zabezpečený vyvažený rozpočtový balík pre tie nevyhnutné opatrenia a jednoto vytýčená lehota. Tie členské štáty, ktoré nesplnili túto požiadavku, sú e, vlastne predmetom e, e, žaloby e, zo strany komisie kvôli porušeniu tejto zásady. Neexistuje však plnej miere právny základ, ktorý by nám poskytoval dostatočnú oporu. Viackrát komisia apelovala smerom na členské štáty. My si uvedomujeme, aký význam má objem investícií do železničnej dopravy a chceme zabezpečiť udržateľný dopravný systém po železnici v rámci Európy. A to s Uvedomili sme si význam železničnej dopravy napríklad aj v rámci obmedzenia leteckej dopravy z dôvodu sopečného prachu. Revidovanie prvého balíka e, e, by nemalo byť zamerané výlučne len na nedostatok finančných zdrojov. E, najbližšie návrhy komisie sa chcú aj týmto e, zaoberať. Chceme sa skutočne e, vysvetliť princípy e, spoplatňovania, čo sa týka nezávislosti funkcií, ktoré zabezpečuje železničná komisia vo svojom oznámení z mája 2006 konštatovala, že riadenie infraštruktúry musí byť odčlenené od železničného holdingu. Železničný holding nesmie, nesmie mať prevádzkovú kontrolu nad e, tou zložkou riadenia. Vieme, že e, nemôže byť v, tom, v jednom a tom istom subjekte aj kontrola, aj prevádzka. Na základe kauzy, e, ktorú riešil Európsky súdny dvor, máme e, jasný výrok, ktorý diktuje odčlenenie prevádzky od ostatku aktivít týkajúcich sa železníc. Uznesenie takisto e, vyzýva k uplatneniu princípu e, reciprocity, ale to nie je princíp, ktorý vo všeobecnosti možno uplatniť v zmysle európskej legislatívy a každý členský e, e, štát e, v, tej, v tejto otázke vystupuje za seba a, a nemôže sa odvalávať na pomalosť alebo rýchlosť iných členských štátov. Inak by všetko išlo tak pomaly ako najpomalší členský štát pri vykonávaní prvého balíka. Ja vás chcem uistiť o tom, že komisia si dôsledne vykonáva svoju úlohu strážkyne zmluvy my e, nemôžeme byť zodpovední za znovu oživenie železničnej dopravy ako trvalo udržateľnej e, e, formy dopravy. My Jedine spolu e, s vami, s členskými štátmi, dokážeme presadiť úspech v železničnej doprave a tak sa vymaniť zo súčasnej ekonomickej krízy. Ďakujem pekne. Pani komisárke, chceme sa vám poďakovať za veľmi cenné informácie, ktoré ste nám poskytli a e, po dvoch minútach dostanú zastupcovia e, politických skupín Prvý bude páno Karlo Fidanca za EPP. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, bez pochyby tento prvý e, balík e, e, smerníc o želnici sa rodil pomaly. Prvé smernice sa objavili v roku 2001 a malo to byť zapracované do národnej legislatívy do 2003 vzhľadom na určité pokrypkávajúce oblasti v tom prvom balíku. Okrem potreby investícií sú e, ešte ďalšie aspekty, ktoré treba mať na zreteli. Chcel by som poprvé poukázať na e, bezpočet problémov, ktoré sa objavili v súvislosti s právnym výkladom e, ohľadom toho, ako je definovaný vlastník vlastník železnice a ten, ktorý prevádzkuje železnicu. Domnievame sa, že pri e, revidovaní tohto prvého balíka e, by e, tieto definície, mali, tieto definície by mali byť vyjasnenie. Po druhé, liberalizácia, úplná liberalizácia by mala byť prioritou pre členské štáty. Každý deklaruje, že je to dobrá vec, ale len malo ktorý členský štát sa do toho pustí doma. A plná liberalizácia je veľmi dôležitá, ak máme naplniť ciele tohto balíka a komisia by mala na to pritlačiť. Po tretie, e, nie, nemožno prevádzkovať absolútny monopol e, v rámci svojho štátu. Takýto monopol sa e, môže udržať len, ak <clears throat> sa budú potierať pravidla hospodárskej súťaže smerom na tých, e, v, v, v okolitých štátoch. Ja a pán Groš sme pripravili k tomu vyjadrenie na zajtra. Skutočne princíp reciprocity je nevyhnutný, ak hovoríme o zdravom otvorenom trhu. Ďakujem pekne. A Elkar Gadraui opäť dostáva slovo za SAD. Dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Počas ostatných 20 rokov podiel železničnej dopravy e, sa e, trošku poklesol, zastabilizoval okolo 10 v prípade nákladnej železničnej dopravy. musíme si uvedomiť, že tu vstupujú do hry také aspekty ako technická interoperabilita a potreba financovať novú infraštruktúru a riešiť otázky súvisiace s nahrádzaním a zbavovaním sa starej infraštruktúry. A mm, to všetko sa týka e, prístupu na trh, otvorený trh. E, ako bolo povedané, e, tento balík mal byť zapracovaný na národnej legislatívy už v roku 2003 a napriek tomu ešte aj dnes konštatujeme, že mm, je veľmi veľa štátov, ktorí tak neurobili sú tu tri dôležité aspekty. Potrebujeme nezávislý regulačný orgán, ktorý má zdroje na to, aby presadzoval liberalizáciu. Po druhu, potrebujeme mať skutočnú nezávislosť e, tých subjektov, ktorí prevádzkajú, prevádzkujú e, železnice. A po tretie, potrebujeme istú potrebujeme e, pre, prehodnotiť úroveň poplatkov v železničnej doprave. Čo sa týka e, ďalšej liberalizácie, nutno poznamenať, že zatiaľ nebola dosiahnutá dosť dobrá e, implementácia prvého balíka a v prípade medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy tam ešte je ďaleko e, pred nami liberalizácia. Musíme však zabezpečiť e, oveľa lepšiu úroveň e, verejnej služby, dostupnosť pre všetkých. To by sme si mali vytočiť ako prioritu a neutiekať sa len slovám o liberalizácii. Teraz na dve minúty má slovo pani Gezine Meissner meghallgathatunk. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. E, vy ste teraz prešli zo vzduchu e, na železnicu, to je druhá téma dnešného večera. Musím povedať, že často je to tak v politike, že máme pekné slova, ale potom um, skutky neprichádzajú. A to máme aj v tomto prípade, že už aj tak v Európskej únie, v Európskom spoločenstve už aj tak máme veľa dobrých cieľov a niektoré sme už dosiahli a niektoré ešte vôbec sme nedosiahli. A musím povedať, že práve to, čo týka Európskeho spoločenstva, spoločného trhu e, v doprave a v železniciach e, sme veľa nedosiahli. E, máme isté predpoklady a ciele a teraz sa musíme opýtať, či Európska únia je bezubý tiger, alebo či nemáme tie správne možnosti, ako to predať, aby sme viacej dosiahli, pretože konkurencia na železnici sa realizuje v rôznych stupňoch a formách. Nedostatok E, nezávislosť e, železničnej spoločnosti e, síce na stole v Nemecku, ale e, nie je to optimálne a potrebujeme e, nezávisle e, byť schopní prideľovať trasy, aby mohla nasať konkurencia. To je jedna vec. A druhá vec, čo je hanebné, je, že z 27 členských štátoch dva nemajú železnice a nemohli to teda realizovať, to je Malta a Cyprus, ale len Spojené kráľovstvo, Fínsko a Holandsko to presadili, ale ostatní si neurobili svoje úlohy a eh, oni to dokázali, pretože sme na nich netlačili a myslím, že to je mm, dôležité, aby Európska únia eh, sa ujala eh, príslušných eh, sankčných mechanizmov, pretože ináč nič nedosiahneme aj potrebné povedať členským štátom jasne, že všetci z toho budú mať prospech a všetci v zásade chcú otvorenie eh, železničného trhu pre konkurenciu. Všetci to hovoria, ale keď majú prísť skutky, tak potom to je nejasné. A musíme napredovať, čo týka financí. Naposledy v Zaragoze sme zistili, že Našim cieľom by malo um, byť podporovať cezhraničné projekty a musíme vyzývať členské štáty, aby urobili viac a teraz je to ťažké, no Európa to potrebuje. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Ďakujem pekne, pani Majsnerová. A teraz v mene zelených Michal Kramer má slovo. Herr Präsident, Frau Kommissar pán predseda, pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia. Prvý železničný balíček e, už e, mal byť naplnený v marci 2003. 22 členských štátov to však neurobilo a až v júni 2008 e, komisia začala konať. A preto ostra, e, výzva Európskeho parlamentu na 22 e, členských štátov, ale aj na komisiu, ktorá je strašná zmluv. Ehm, je e, nutné zabezpečiť nezávislosť regulátora a oddelenia sieti od prevádzky. A ehm, ceny za trasy musia byť spravodlivé a transparentné. A tu je príklad z Nemecka. V Berlíne sú ehm, ceny za trasy električiek dvakrát tak vysoké ako v Hamburgu a tam sú dvakrát tak vysoké ako v Porini. A táto E, nie je len nespravodlivé, netransparentné, toto je e, svojvoľa a musíme tu niečo konať. A dôležité je tiež otváranie sieti a tiež reciprocita. Nie je možné, aby koľové spoločnosti e, doma sme mohli chrániť pred konkurencieschopnosťou, ale konkurenciou, ale v iných štátoch sa mohla zúčastňovať na konkurencii. Tu tiež komisia ako strážkynia zmluv musí platné právo presadzovať. Nutné nie len zabezpečiť spravodlivú konkurenciu na koľách, ale tiež nespravodlivá E, konkurencia e, zo strany cestnej a leteckej dopravy musí byť e, zrušená. Preto lokomotívy musia platiť za každý kilometr prejdených koľají mýto a v cestnej doprave sa to obmedzuje len na E, nákladnú dopravu a na Slovensku je e, najvyššie mýto e, za kole, ale žiadne za cestnú dopravu a toto je nesprávnym smerom. Tiež, aj keď emisie v stratosfére sú 2 až 3 krát nebezpečnejšie ako pri Zemi. A Európska agentúra dotuje leteckú dopravu e, viac ako 300 e, e, miliónmi eur každý rok, zatiaľ čo dizlové lokomotívy platia spotrebnú daň za naftu, ale letecký petrolej nie je zaťažený spotrebnou daňou pri, výrob, pri spotrebe elektrické energie na železnici tento e, musí byť e, na 100% e, finančne pokrytý a potrebujeme spravodlivú hospodárskú ťaž nielen v koľovej doprave, ale aj medzi rôznymi druhmi dopravy. Komisia ako strážkynia zmluv musí veľa urobiť a ak to urobí, tak môže si byť istá podporou Európskeho parlamentu. Krameru. Ďakujem pekne za tento príspevok, pán Kramer. A Ďalej bude Jacqueline Enan za eh, GoE. Előcsoportja nevében kap szót három perc. A máte slovo na 3 minúty. La liberté de Sloboda pohybovať sa, to je základná sloboda pre každého euroobčana. Na to, aby toto právo mohlo existovať, je nevyhnutné mať prístup k bezpečným, kvalitným, ekologickým a finančne dostupným druhom dopravy pre všetkých Takže musí tu byť e, verejná služba železničných služieb e, v rámci dobre prepojených sietí. Takže musia tu byť integrované spoločnosti e, verejné, aby bolo dobre prerozdeľovanie v rámci Európy. Takže pasažieri musia byť videní ako užívateľia s právami, nejako klienti, ktorých iba hrubka peňaženky je dôležitá. Bohužiaľ, e, väčšina parlamentu aj rada sa dogmaticky rozhodla, že e, zo železničnej dopravy nebude nástroj pre slobodu, ale e, ostane v rukách trhu a konkurencie rozbili sme tu infraštruktúry, nákladnú dopravu, osobnú dopravu <clears throat> Zakázali sme krížené dotácie. Takže hlúposť e, spôsobila, že milióny eur boli vynaložené na to, e, že lokomotívy, ktoré mohli ťahať tak nákladné ako osobné vlaky, to už nemôžu robiť. Zhoršuje sa kvalita služieb, zvyšujú sa ceny pre užívateľov, e, rušia sa linky, infraštruktúry sa kazia a hlavne e, je e, pokles bezpečnosti. Keď oddelíte infraštruktúru a služby a keď zveríte zodpovednosť za bezpečnosť tretej firme, tak sa zahrávate so životom užívateľov. Niekedy Smrteľné nehody sa e, znásobili v posledných rokoch a je to hrozný dopad vašej nezodpovednej politiky. Tento, tieto e, balíčky namiesto modernizácie a e, vysokých ambícií spôsobili, že je tu veľká dezorgana, dezorgan, dezorganizácia tohto odvetvia a je to na úkor konzistentnosti a rozvoja služieb na lokálnej úrovni. Teraz e, sa e, dá prepravovať pomalšie ako pred 100 rokmi. Bolo slúbené, že konkurencia zníži ceny, ale presne opak sa deje. Konkurencia, tak ako v energetike, e, zvyšuje výrazne ceny pre užívateľov. A záverom ešte posledný príklad. Naša francúzska železničná spoločnosť mala špecifické ceny pre elektrínu, ale komisia núti Francúzsko prijať zákony, aby od roku 2011 potom železničná spoločnosť platila o 25 viac za elektrickú. Takže ďakujeme pekne komisii, pretože v časoch krízy to znamená vyššie ceny za cestovné lístky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, ďalší prihlásený do debaty na dve minúty. Každému dám slovo a prvý je Antonio Kančantran z ľudovej strany. Grazie, presidente, eh, signora komisario. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Povedal by som, že čakáme na túto rekodifikáciu železničného balíka už eh, asi 12 rokov a myslím, že toto, na to by sme si nemali zvykať. My chceme konkurencieschopnú európsku sieť nákladnej dopravy a chceme sa pokúsiť zlepšiť e, železničnú dopravu a toto malo byť umožnené tým, že zotrieme všetky prekažky, aj e, fyzické, aj administratívne a musíme absolútne uvoľniť trh a musíme zrušiť bariéry a zjednodušiť postupy. A musíme tiež zabezpečiť, že budeme mať e, ozajstný, skutočný, recipročný trh. O tomto slove sa veľa hovorilo a spomínali ho mnohí rečníci v dnešnej večernej rozprave. Čo sa týka oddelenia infraštruktúry od e, prevádzkovateľov, myslím, že to je dobrá vec, pretože súkromné spoločnosti sú dobrá vec. No, toto všetko vzniklo samozrejme dosť transparentne v slobodnom trhu a celkom určite potrebujeme takýto trh dnes, hlavne v časoch, keď zažívame ekonomické a finančné ťažkosti. Potrebujem viac investícií na trhu a preto Európa um, by urobila dobre, keby eh, dala mm, potrebné financovanie eh, do tohto sektora, aby do toho pritiahli aj súkromných investorov, aby eh, do toho pristúpili a pomohli nám dohnať zamečkané. Samozrejme, kľúčové slovo musí byť aj ochrana životného prostredia a bezpečnosť. A je kľúčové, aby obe tieto boli zaručené, no teraz je na čase, aby nám komisia dala veľmi jasné odpovede na naše otázky. Ďakujem. Teraz Brian Simpson. Dve minúty za SAD. Members will recall pán predseda. Členovia si určite pamätajú predchádzajúcu rozpravu v tejto komere, kde som e, zdôraznil e, v e, mene výboru pre dopravu tie nechvalné rekordy členských štátov pri neplnení tohoto balíka o železničnej doprave a toto uznesenie je ďalším dôkazom toho a dúfam, že ako ostatné inštitúcie parlament očakáva nielen to, že všetky členské štáty splnia to, čo sa e, dohodli v 2001, ale že aj komisia e, urobí e, všetko preto, aby to vynutila. Prvá smernica o železniciach bola prijatá v marci 2003 a skutočne, že 21 členských štátov ju neplní, dokazuje uh, hodné úsilie členských štátov a napriek tomu, čo komisia hovorí, aj slave naplňanie a vymáhanie predpisov EÚ zo strany komisie to, to na e, spolení so snahami revitalizovať európske železnice. Je to naozaj veľmi slabé. A, e, videli sme e, v jednej spoločnosti, kde železničná spoločnosť v jednej krajine lobuje proti správe pani Marinesku. No opäť nám to zvorazňuje, že isté železničné spoločnosti v istých členských štátoch majú väčší záujem o vlastné záujmy ako európsky záujem. Myslím, že výbor pre dopravu e, už e, mu dochádza trpezlivosť e, pri nedostatku pokroku v tejto téme. A tento nedostatok pokroku mm, podkopoval možnosti európskych železníc, aby boli konkurencieschopné a nekonanie pre porušenie predpisov členských štátov vyžaduje kroky. Potrebujeme ozajstný európsky výhľad pre naše železničné siete a to bude dosiahnuté len keď rôzny hráči um, budú odhodlane plniť tento cieľ. Ehm, my ožadujeme, že ehm, rada bude plniť svoje dohody a očakám, že komisia to zabezpečí. Komisia nám dohle isté zabezpečí dnes večer, no my chceme vidieť kroky. Dnes je, um, sú narodeniny pána Kramera a dúfam, že bude môcť uh, naplniť tento balík uh, počas jeho a našich životov. Szépen boldog születésnapot kívánok, most pedig Ďakujem pekne, blaželáme pánovi Kramerovi a želáme mu všetko najlepšie na narodení. A teraz pán Tusas má slovo. Tento hm, železničný balík nám ukazuje, ako hm, zaobchádzame s hm, verejnými, verejným dobrom železničný balík a liberalizácia v mnohých členských štátoch sa e, nerealizuje, ale to je preto, e, že sa e, pracovníci zasadili o to, aby monopolné spoločnosti nemali navrh vo Francúzsku, Grécku a Nemecku a ostatných štátoch EÚ. To vidíme na vlastné oči. V Grécku je situácia taká, že sa rušia železničné spojenia a socialistická vláda u nás a ďalšie inštitúcie sa teraz zhodli na tom, že v zásade v mnohých regiónoch v Grécku sa Rusia nielen e, nerentabilné úseky železničných spojení. A vláda sa v zásade nezasadzuje o to, aby sa opäť otvorili e, tieto e, železničné trate a v zásade v Grécku e, boli železnice premrhané a podobné je to v iných prípadoch v iných štátoch, čo týka infraštruktúry a tie záväzky, ktoré prijali, sa neplňa. A toto vedie k vykoristovaniu zamestnancov a vedie to tiež v súvislosti e, s nižšou bezpečnosťou práve pri koľavej doprave k nehodám a to prirodzene vedie aj k stratám v hospodárstve. Doprava je najdôležitejšia pre mobilitu a to je vlastníctvo eh, ľudu a nemožno to premrhať. Zul. Ďakujem pán Tusas. Posledný prihlásený je pán Zonžbach. Máte dve minúty slova. Ďakujem, pán predsedajte, vážená pani e, e, komisárka. Tuto sa hovorí o jedným, jedným z základných regulačných rámcov. Ide o vlastne takýto prvý e, balík v oblasti železničnej dopravy. Musíme si uvedomiť, že hlavný dôvod pre nedostatočné vykonávanie tejto smernice nie je len pokrývajúcká vôľa, ale predovšetkým právne nejasnosti. Niektoré štáty v prípade prípade e, e, e, prevádzkovateľov infraštruktúry dospeli k takým národným riešeniam, ktoré by mali e, vyhovovať podľa ich názoru e, diktátu tejto smernice. Chýba technická harmonizácia medzi členskými štátmi a takisto sú e, rozmanité bezpečnostné systémy využívané na tratiach, ktoré, a to kladie prekážky železničnej dopravy a pri prepracovaní tohto balíka sa trošku opomenulo na sociálny aspekt. Malo by sa mi na ďalšiu odbornú pripravu prípravu na eh, eh, ochranu zdravia a bezpečnosti tých, ktorí pôsobia v oblasti železničnej eh, dopravy. A potom sú tu tie mm, úzké miesta a to sú práve v oblasti infraštruktúry e, a e, týka sa to predovšetkým medzinárodnej železničnej dopravy. E, dobrým príkladom je napríklad železničná trata medzi Nemeckom a Luxemburskom. Už roky sa hovorí o tom, že infraštruktúra by mala byť rozšírená, ale nie je dostatočná politická vôľa a dostatočné hospodárske priority, ktoré by pomohli k riešeniu tejto situácie. Treba skutočne poháňať otázku hospodárskej súťaže, ale to nestačí. E, treba aj vlastne posilniť infraštruktúru a treba zabezpečiť väčšie investície do tejto oblasti. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k časti e, našej rozpravy, kde sú spontánne vystúpenia. E, pani Tikal má vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. EÚ potrebuje transeurópsku interoperabilitu, ktorá by bola udržateľná a teda e, rozvoj e, trati je veľmi dôležitý. Členské krajiny musia pripisovať väčšiu dôvodno, dôležitosť tomuto odvetviu musia vynakladať viac prostriedkov na rozvoj infraštruktúry. Liberalizácia železničnej dopravy začala ale otvorenie trhov nemôže zo sebou prinášať e, nižšiu kvalitu. Bezpečnosť, istota železničnej dopravy a pohodlie pre pasažierov. To je veľmi dôležité preto, aby železničná doprava získala väčší podiel na trhu. Ľudské zdroje sú taktiež dôležité a preto sa obraciam na komisiu s prozbou, aby pri ďalšom preskúmaní tohto balíka boli e, zahrnuté isté sociálne doložky, ktoré by zabezpečili e, dobré sociálne štandardy pre pracovníkov aby e, režimy sociálneho zabezpečenia na národnej úrovni boli e, implementované všetkými správcami. Ďakujem pekne. Pani... Ďakujem, pán Tykalo. A ďalším je pán Paška. Pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, e, kolegovia, hovoríme o implementácii prvého železničného balíka v krajinách Európskej únie

Ďakujem za vaše vystúpenie a teraz ešte raz dostane slovo pani komisárka Georgieva aby zareagovala na tie vystúpenia, aby uzavrela tento bod. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť sa chcem poďakovať parlamentu za tento veľmi užitočný dialog, niekedy aj emotívny, ale my by sme naozaj chceli zažiť integrovaný železničný systém. A dúfam, že všetci budeme dosť dlho žiť na to, aby sme to naozaj zažili. V minulosti som mala dočinenia s e, reštrukturalizáciou e, železničnej siete tých dvoch krajinách, ktoré už sú teraz členmi EÚ. Takže viem, nakoľko je to zložité posunúť vpred e, systém, ktorý má dlhé tradície, e, obrovský počet zamestnancov, e, mnohé záujmy súvisiace, ale naozaj musíme vytrvať v, tejto, v tomto úsilí, pretože integrovaná, integrovaný účinný Železničný systém je naozaj zásadný pre blahobyt Európanov, ale aj pre konkurencieschopnosť Európy. Na komisii mm, berieme veľmi vážne vaše pripomienky a naďalej budeme pokračovať v snahe posunúť vpred iniciatívy, ktoré eh, musia eh, prinie svoje plody v tejto oblasti. Mm, nemyslím si, že je to papierový tiger, keď sa pozrieme na počet konaní za porušenie. Prečo to trvalo tak dlho? Nuž, no pretože je tu e, proces vo e, vzťahu s členskými krajinami a potom rozšírenie, ktoré prinieslo nové prvky a komisia sa taktiež pokúsila uh, E, dať zmysel tomuto záväzku. Teda e, zaslali sme dotazníky, analyzovali odpovede a potom sme zabezpečili, aby naozaj tie výsledky e, neboli bez zube. Tie konania o porušení nie sú cieľom samým o sebe. Chceme mať dobre fungujúci trh ktorý by poskytol viac bezpečných e, služieb orientovaných na e, užívateľov. A preto preskúmanie prvého železničného balíka bude mať za cieľ zjednodušenie a vyjasnenie existujúcich ustanovení a e, bude ich sa snažiť modernizovať a uľahčiť taktiež ich uplatňovanie. Ak dovolíte ešte e, dve odpovede e, na otázky, ktoré tu padli. Najskôr úroveň bezpečnosti. Údaje sú jednoznačné. Úroveň bezpečnosti sa v skutočnosti zvýšila od e, začiatku otvorenia trhu. Ale keďže hovoríme o ľudských životoch, aj jedna nehoda je jedna e, naviac. Takže naozaj musíme naďalej zvyšovať úroveň bezpečnosti. A v dvoch e, vyjadreniach odznela otázka e, povinnosť poskytovať verejné služby. Tu by som chcela zdôrazniť, že prvý balík nepredstavuje v tomto zmysle prekážku tieto povinnosti sú upravené v samostatnom legislatívnom akte a teda je možné e, snažiť sa tieto ciele realizovať. No a keďže viacerí hovorili o stratégii, usmernení, tak e, na záver by som sa chcela s parlamentom podeliť o naše tri hlavné priority, ktoré odzrkadľujú mnohé slova, ktoré tu dnes večer padli. Poprvé, zlepšiť, prístup, eh, podmien- zlepšiť podmienky prístupu na trh, transparentniť ich, eh, dosiahnuť, aby neboli diskriminačné, potom mať eh, regulačný rámec, ktorý bude podporovať tak verejné ako aj súkromné investície v železničnom odvetvi a po tretie mm, posilnenie regulačného dohľadu nad trhom na zabezpečenie férovej konkurencie, schopnosť, e, konkurencie medzi prevádzkovateľmi a teda aj znížiť e, ceny pre tých, ktorí sú užívateľmi. Komisia chce, aby aj ministri diskutovali na túto tému. Je tu permanentná formácia ministrov pre dopravu, ktorí sa na to e, zameriavajú, dos- za- naozaj spravím všetko, čo sa bude dať na to, aby tomu tak bolo aj naďalej. No a čo sa týka prepracovaného návrhu, e, môže to byť predložené parlamentu v septembri a naozaj sa tešíme na plodnú spoluprácu s vami v ďalšom legislatívnom e, procese a chceme mať konkrétne e, hmatateľné výsledky no, ešte za nášho života alebo ešte aj skôr, ak by sa to dalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárke. Máme toho e, skutočne e, veľa na práci, či parlament, či komisia.